Martinovi. A týmto sme ukončili jednominútové vystúpenie. Ja mám ešte dve oznámenia. Obdržal som zo skupiny ECR oznámenie, že sa namiesto Saeda Kamala stane členom výboru AFED Amiad Bashir. Keď nie sú voči tomu námietky, tak je to potvrdené. A druhé oznámenie je pán kolega, eh, pán Georgius Katrugalus je, sa stáva